od reformy v roku 2007. Nech sa páči, spravodajca má slovo na 4 minúty. Ďakujem pani predsedajúca. Pán komisár, keďže je veľmi neskoro, budem veľmi stručný. Rád by som povedal, že táto správa je veľmi dôležitá. Existuje veľké množstvo organizácií a producentov ovocia a zeleniny Počet e, sa líši v jednotlivých členských štátoch, ale tiež sú tam rôzne podmienky v jednotlivých členských štátoch. Navýšenie úrovne organizácie by malo byť prioritou, hlavne pokiaľ ide o režim ovocia a zeleniny. Správa z Birminghamskej univerzity poukazuje na právne problémy, ktoré brzdia možnosť organizácie a ja oceňujem, že chcete zjednodušiť právny systém v tomto sektore tiež a reguláciu v tomto sektore. Tiež je potrebné zjednodušenie fondu, hlavne v koordinácii s organizáciami výrobcov. Oni trpia nedostatkom kvalifikovaného personálu, aj keď je niekto farmár či pestovateľ, ktorý je veľmi schopný a šikovný, nevždy je schopným manažerom. Potrebuje niekoho, kto by mu to spravoval. Aj to je niečo veľmi dôležité a novátorské. Nástroje prevencie a boja proti krízi sa nevyužívajú adekvátne. Niektoré veci môžu byť dôsledkom vývoja trhu, ale fitosanitárne opatrenia alebo môže to byť aj vplyvom takých politických udalostí, ako je ruské embargo. EÚ musí podporovať všetky sektory, ktoré trpia týmto ruským embargom. Správa poukazuje na to, že komisia musí zintenzívniť úsilie na ochranu farmárov proti nekalým praktikám e, veľkých obchodných reťazcov. E, títo producenti ovocia a zeleniny potom majú veľké problémy s predajom. Rád by som tiež poukázal na potrebu Eh, akejsi generačnej obnovy medzi pestovateľmi. Je potrebné, aby mladí videli poľnohospodárstvo ako atraktívny sektor pre nich. Preto v tejto správe zdôrazňujeme to, že len 1,7 eh, farmárov v EÚ majú menej ako 35 rokov a teda eh, je veľmi dôležité, aby EÚ pracovala tým smerom, aby poľnohospodárstvo sa stalo atraktívnym pre mladých ľudí. Eh, mohol by som celé hodiny hovoriť o tejto téme, ale keďže viem, že je veľmi neskoro, tak prestanem a zajtra budeme hlasovať a budeme sa venovať eh, tejto otázke. Ďakujem, pán Melo, hovorí pani predsedajúca, ideme z každý aj. Je šesť žiadostí o slovo ako prvá pani Petia. Predsednice, pre svega čestítam. Vážená pani predsedajúca, prvom rade by som e, chcela poďakovať spravodajcovi pánovi Nuno Melo za vynikajúco koncipovanú správu. Myslíme si, že potrebujeme zjednodušiť aj európske národné postupy e, registrácie a takisto je treba zvýšiť e, celkovú úroveň stimulov pre týchto pestovateľov, pretože cieľom je zabezpečiť vysokú konkurencieschopnosť a profitabilitu polnohospodárstva. E, miera e, účasti v týchto stimulačných e, mechanizmoch je však relatívne nízka a miestni producenti ovoce a zeleniny sú vystavení tak nekalé konkurencii, ako aj E, ako aj prílevu tovarov z iných krajín, kde sú uplatňované iné pravidlá a e, týka sa to aj chorvátskych farmárov. Ďakujem veľmi pekne, pán Franculika. E, Na posilnenie pozície producentov cez producentské organizácie nad národnou spoluprácou a združovaním je veľmi dôležité, aby sme podporili producentské organizácie v polnohospodárskej politike EÚ a mali by sme ich eh, podporiť v tom, aby sa rozvíjali od najnižšej úrovne. Eh, v niektorých členských štátoch miera organizácie pestovateľov v týchto PO je ešte stále nízka a pritom je eh, možné prostredníctvom nich šíriť tzv. fair practices. Sektor ovoce a zeleniny bol mal na neho veľmi tvrdý dopad Um, zákaz dovozu ovoce zeleniny do Ruska a je potrebné podniknúť kroky, až kým sa situácia na trhu nenormalizuje. Sankcie proti Rusku je potreba opätovať. Ďakujem veľmi pekne, pán Marias. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Producenti ovocia a zeleniny majú problémy, pretože boli veľmi postihnutí ruským embargom a dostali len veľmi málo odškodnení. V súčasnosti čelia aj e, ťažkým klimatickým podmienkam v tejto sezóne a naďalej sú obeťami veľkých e, distribučných sietí. Grécko zrušilo e, špeciálne prémie či poplatky pre farmárov a chovateľov a licencie, zatiaľ čo došlo k poklesu o 1,5 miliard eur. Treba podporovať chovateľov, pestovateľov ovocia a zeleniny, pretože bez týchto subvencií by jednoducho noví chovateľi a pestovateľi nemohli fungovať. Pán predsedávajúča. Pán Kačič, vážená pani predsedajúca, vážený pán spravodajca, ja by som rád upozornil na dve záležitosti, ktoré ste v správe spomenuli a ktoré sú veľmi blízke mojim záujmom. Vy máte ambíciu v Európe klásť dôraz na kvalitu ovocia a zeleniny a takisto výrobkov z nich v tomto sektore. A to je určite ambícia veľmi dôležitá. Ja by som bol rád, keby pôvodné chránené európske produkty boli do tejto koncepcie zahrnuté. Teda ide o produkty s s chráneným pôvodom. Ja si myslím, že to je veľmi silná karta a je to jeden z princípov eurých ľudí, tak si myslím, že by bolo výborné prilákať mladých ľudí do sektora polnohospodárstva. Myslím si, že je to veľmi dobrý nápad a domnievam sa, že naše polnohospodárstvo a pestovateľstvo tým neutrpí. Pán Viegas. Ďakujem. Situácia je paradoxná zmenšujú sa poľnohospodárske oblasti pre pestovanie ovocia a zeleniny naďalej tiež klesá spotreba, je nižšia, než sú odporúčania Svetovej organizácie zdravia a potom veľké nadnárodné spoločnosti ako keby diktovali potravinársky režim našich, alebo potravinový režim a dietu našich mladých ľudí. Stále sa žiada väčšia flexibilizácia je veľmi dôležité, aby rozvoj našich regiónov bol udržateľný. Nemôžeme si predsa myslieť, že len vďaka veľkým organizáciám producentov budeme čeliť kríze v tomto sektore. Ja si myslím, že musíme bojovať proti tej narastajúcej tendencii e, ultraliberalizácie, ktorá postihuje našich farmárov a pestovateľov. Ďalší rečník. Ďakujem, pani predsedajúca. Gratulujem spravodajcovi k vynikajúcej práci. Táto správa je pre nás veľmi dôležitá a jasne ukazuje, aké sú dva hlavné problémy tohto sektora. Na jednej strane nekalá hospodárska súťaž tretich krajín, ktoré e, pestujú za podmienok, ktoré sú v Európe nepovolené a potom je tu tlak veľkých distribučných sietí, ktoré e, im platia výkupné ceny, ktoré sú veľmi nízke. Tento sektor je veľmi ohrozený v EÚ, hoci spotreba ovocia a zeleniny je nedostatočná v Európe. Správa ukazuje, že sú potrebné naliehavé opatrenia, lebo bude stále opušťaná plnospodárska pôda a bude menej mladých farmárov. Pán komisár, nedávno ste boli vo Valencii a videli ste, ako vynikajúco pracujú e, družstva v tejto oblasti. Toto všetko ale e, nebude fungovať, ak sa tieto problémy e, naliehavo nevyriešia. Merci. Et pour terminer, monsieur Arnott. Na záver, pán Allend. Thank you very much, Madam President. Uh, I... Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Ja nebudem hovoriť o celkovej SPP, vzhľadom k tomu, že ako zástupca za UKIP prirodzene domnievam, že tieto veci by sa mali riešiť skôr na úrovni členských štátov, ale spomeniem tri veci, ktoré sa týkajú špecificky tej správy, ktorú prerokúvame v prvom rade by som chcel poďakovať Spradovicovi za to, že povedal, že jednoduchšie je lepšie. Čím, lepší, čím jednoduchší systém je, tak tým ľahšie sa pre polnospodárov uplatňuje. Po druhé súhlasím so spravodajcom v tom, že ja som teda videl mnoho farmárov a uplynulé týždne sa bavím s mladými ľuďmi a postoje voči polnospodárstvu e, sú také, že to bude vážny problém Mm, ďalej neinformuje deti o tom, že majú jesť dostatok ovoce a zelenina. Tu si myslím, myslím, že by vlády mali robiť viac. E, existuje však aj e, riziko, že ten prístup nas, budem nastavovať z hora a e, tým budeme ako si špecifikovať, e, čo majú deti jesť na desiatu a to je kontraproduktívne. Takže potrebujeme prístup, ktorý bude fungovať. Merci. La parole est... Ďakujem, pán Hogan. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Rád by som poďakoval pánovi Melovi za jeho správu. Ja by som chcel využiť túto príležitosť, aby som sa vyjadril k tým veciam, ktoré boli spomenuté ohľadom sektora ovoce a zeleniny. Samozrejme, veľmi stručne. Bol spomenutý zákaz dovozu do Ruska E, niektorými rečníkmi. Ešte raz, toto len odhaluje zraniteľnosť tohto sektora, pretože ovoce a zelenina majú krátku dobu trvanlivosti a ich cena sa rapidne znižuje s časom. Takže teraz skúmam situáciu, aby som našiel nejaký spôsob, ako pomôcť producentom. Samozrejme, spolupráca s producentskými organizáciami e, by bola jednoduchšia, keď sa vyskytne takáto krizová situácia. A komisia ďalej má E, nástroje na zlepšenie rokovacej pozície voči veľkým e, odberateľom a predajcom prostredníctvom plánovania a negociácie. Takže ja vítam e, názor pána Mela, to ako posilniť producentské organizácie, aby fungovali ešte, ešte efektívnejšie, aby boli atraktívnejšie pre súčasných a budúcich členov. Režim Európskej únie pre e, ovoce a zeleninu je určite súčasťou agendy komisia. Predseda Juncker ma požiadal, aby som e, preskúmal možnosti ďalšieho zjednodušovania v prvých 12 mesiacoch môjho mandátu a e, to, s tým sa dostávam k hlavnej veci v tejto správe a to je zvyšovanie atraktívnosti producentských organizácií, zvyšovaním právnej istoty a znižovaním administratívneho bremena. Komisia bude zjednodušovať tento rok pravidla v oblasti ovocia a zeleniny čím by sa malo zlepšiť fungovanie systémov a mal by sa zabezpečiť jasný právny rámec. Celkovo v základnom akte tento rok nebudú vykonané žiadne zmeny. Producentské organizácie totiž e, zostávajú kľúčovým prvkom režimu a e, môžeme tak zvyšovať aspoň celkovú mieru. Pre producentské organizácia tu e, nie je potrebné, aspoň teda v rámci tohto zjednodušovania, meniť základný akt. Budeme to riešiť formou sekundárnej legislatívy. Pokiaľ ide o nelegál, nelegálne eh, konkurenčné praktiky v oblasti alebo eh, v sektore ovocia zeleniny, iste viete, to je jedna z našich priorít. Eh, vzhľadom k zneužívaniu rokovacej váhy. Jednoducho neexistuje v súčasnosti v Európe žiadny regulačný rámec, ale dostali sme niekoľko návrhov členských štátov, ako to regulovať, osobitne z Británia a Španielska Ďalej spolupracujeme s pani Bienkovskou, ktorá je e, komisárkou zodpovednou v tejto oblasti a je e, zastrešujúcou komisárkou, ktorá rieši všetky takéto záležitosti, e, ktoré sa týkajú teda osobitne nekalých konkurenčných praktík. Komisia sa zameriava na celý potravinový reťazec a do, aktéry v tejto veci sa dohodli, že budú stanovené hlavné princípy. Ďalej by sme chceli e, upozorniť na dobrovoľnú iniciatívu, ktorá beží, už od roku 2013. A tam sa však nezúčastňujú všetci aktéry v potravinovom reťazci a komisia bude chcieť prehodnotiť e, tak nekalé praktiky, ako aj pracovné e, postupy v členských štátoch do konca tohto roka, vyvodiť závery a zistiť, ako sa pohnú ďalej. My, si vítame, my, my vítame iniciatívu EP a takisto správu pána Mela, Nuno Mela, ktorá obohatí ďalšiu debatu o reforme, ktorá je potrebná v oblasti sektora, v oblasti ovoce a zeleniny. Ďakujem. Uzatvárame týmto tento bod roz...